o 12. hodine. Dámy a pánové. Dámy a páni, e, ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu. Vplyv úsporných politík na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím. Spada to pod výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Prvým rečníkom je pani spravodajkynia Pervanč Bereš. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia, náš výbor by sa chcel obrátiť na plenárnu schôdzu s otázkou, aký má vplyv úsporných politik na životné podmienky osob s zdravotným postihnutím. A rada by som vám predložila túto otázku a rovno povedala, že áno, samozrejme, mm, keď vonku je veľká odozva a sú veľké reakcie e, na túto otázku na úrovni mimovládnych organizácií a tých organizácií, ktoré majú na starosť e, osoby, občanov so zdravotným postihnutím. Mm. Pritom jeden z desiatich občanov má zdravotné postihnutie Európskej únie. Miera chudoby týchto osôb je oveľa vyššia, 80 viac ako priemerná miera chudoby Európskej únie. A tieto osoby s zdravotným postihnutím pritom predstavujú iba 45 Takže e, opäť 10 týchto osôb e, E, v podstate majú chronické problémy zdravotného postihnutia. Pri starší ľudí je tam je väčší počet e, e, zdravotného postihnutia. Viac ako 20 sú ťažko zdravotne postihnutí. Mladí ľudia, ktorí chodia do školy, tam asi 30 sú pre zdravotne postihnutí, 20 čiastočne zdravotne postihnutí a 10 ktorí nie sú postihnutí. Takže to sú všetko otázky, ktoré tu musíme riešiť. Vieme, že Európska únia má celý arzenál a pani komisárka, vy to máte v kompetencii Eh, ohľadom základných práv. Eh, v článku 1 sa hovorí o tom, že ľudská dôstojnosť je nenarušiteľná. V článku 21 sa hovorí, že diskriminácia na základe zdravotného postihnutia je proti právu Európskej únie a zatiaľ čo v článku 26 sa hovorí o tom, že rešpektovanie práv osob zdravotných postihnutí na zabezpečenie ich autonómiu, autonómie, profesionálna integrácia a tak ďalej. To je všetko v cieľoch Európskej únie. Nebudem tu hovoriť o dohovore OSN ani o zmluve o fungovaní Európskej únie. Chcela by som jednoducho pripomenúť komisii vlastnú prácu v rámci stratégie na roky 2010 a 2020 v prospech osob s zdravotným postihnutím je vyjadrená ochota poskytnúť lepší prístup e, týmto osobám k všetkým službám, zároveň aj k službám sociálneho zabezpečenia a pomoci. A komisia hovorila o tom, že je potrebné, aby e, osoby so zdravotným postihnutím sa mohli v plnom osahu podielať na e, živote. Je potrebné im zabezpečiť kvalitné služby, blízke služby a osobnú pomoc. Takisto sa tu hovorilo o tom, že potrebné dať k dispozícii osobám zdravotným postihnutím možnosť prístupu na trh práce. Európsky parlament reaguje na základe správy, ktorú vypracoval náš kolega Adam Koza, e, uznesení z oktobra 2008 Avšak dnes môžeme konštatovať len následovné. Môžeme povedať len toľko, že e, v úsporné politiky už stiažili už doteraz veľmi ťažkú situáciu osob so zdravotným postihnutím e, tým, že sa znižujú verejné výdavky v oblasti zdravotníctva, obmedzujú sa investície do základných životne dôležitých štruktúr pre mobilitu a inklúziu osob so zdravotným postihnutím. Cieľom stratégie Európy do roku 2020 je dosiahnuť mieru zamestnanosti 70 mladých ľudí a znížiť počet e, ľudí, ktorí sú ohrození chudobou alebo exkluziou. A vieme, že ak e, osoby so zdravotným postihnutím nezakomponujeme, nedáme im prístup na trh práce, jednoducho tieto ciele nedosiahneme. E, ide tu aj o rovnosť príležitosti. Európa musí byť verná svojim hodnotám. Európska únia musí zabezpečiť spravodlivosť a ponúknuť osobám so zdravotným postihnutím e, možnosti, ako sa realizovať. Musíme mať Európu solidárnu, musíme vedieť konať aj v prospech osob so zdravotným postihnutím, na prospech nás všetkých. A preto je nutné, aby Európska komisia koherentne dodržiavala tú stratégiu, ktorú sama prijala a ktorú Európsky parlament podporil E, možno v tejto aktivite by Európsky parlament mal takisto viac hovoriť o tom, čo by komisia mohla robiť, mohla realizovať. Takže je dôležité, aby Európska komisia bola ochotná pozrieť sa na to, čo Európsky parlament vypracúva ako návrhy, ako odporúčania na základe správy, ktorú vypracoval kolega Jim Lombert o prístupe osob zo zraniteľných osob. Čiže to je politická správa ktorá je dôležitá a ktorú uvádzame v tejto správe. Ďakujem pekne. A teraz by som rád požiadal pani komisárku Redingovú, aby vystúpila so svojím prejavom. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som povedať pani spravodajkyni, že naozaj som pozorne počúvala, pochopila jej správu a samozrejme Európska komisia e, zblízka skúma nielen to čo, a počúvať, čo jej hovorí Európsky parlament, ale aj to, čo Európsky parlament chce. Pretože jednoducho, pretože chceme všetci to isté. Chceme všetci, aby základné ľudské práva občanov, bez ohľadu na to, v akej sú situácii, boli chránené. A môžem uistiť tento parlament, že tento rok predložíme na stôl návrh európskej legislatívy v eh, problematike eh, prístupnosti, accessibility, neviem, jak sa to povie po francúzsky, asi accessibility, podobne ako po anglicky. Pretože sme to slúbili, pripravuje sa to a keď to bude hotové, predložíme to. Úplne, súhlasím. Úplne súhlasím s pravodajkňou, keď povedala, že čo sa týka eh, hospodárskeho úpadku a starnúcej obyvateľstva. To sú to veci, ktoré sú veľmi dôležité a vyvíjajú významný tlak na sociálne systémy. To znamená, že financovanie sociálnych služieb je čoraz zložitejšie a zároveň vieme veľmi dobre, že je nevyhnutné nájsť nové impulzy pre rast a že to zdôrazňuje, aká je dôležitá zamestnanosť vo všetkých sektoroch a vo všetkých skupinách obyvateľstva. Tu ide pre všetky majú osoby s postihnutím. Všetci vieme, že postihnuté osoby sú konfrontované s viacerými prekážkami ako zvyšok e, populácie. A toto sa týka aj tých dobrých časov, časov hospodárskeho rastu. No a, no a potom je zložitá situácia pre menej vzdelaných e, ľudí, ktorí majú menej šanci a tá situácia sa ešte zhoršuje v čase hospodárskej krízy isté skupiny občanov sú čoraz viac ohrozenejšie exkluziou a môžem spomenúť nedávnu štúdiu, ktorú vypracovalo Centrum európskych nadácií, ktoré sa zaoberá ľudským právami a postihnutím. A tam sa píše, že znižovanie sociálnych výdavkov môže viesť k neprimeranému nárastu počtu ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí prídu o pracovné miesto. Takže nie je to, nie je to lineárne prepojenie, ale exponenciálne. Takže toto je veľké riziko pre týchto ľudí. Skúmalo sa 6 štátov, Írsko, Grécko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo. Sú to všetko členské štáty, kde je recesia a Európska únia nemôže ignorovať tento exponenciálny vplyv a dopad na ľudí so zdravotným postihnutím. Iste viete, že v rámci európskeho semestra odporúčania pre štáty ako je Dánsko, Estonsko a Holandsko obsahujú zmienky o osobách so zdravotným postihnutím je to uvedené v tom dokumente. Iste viete, že komisia aktuálne pracuje na odporúčaniach pre obdobie 2013 od roku 2013 a nemyslím si, že situácia sa zlepšila. Skôr práve naopak. Pre nás postihnutie je krížová otázka a vyvíjame úsilie preto, aby sme tento problém, túto realitu v rámci spoločnosti zakomponovali do všetkých našich politík a chcela by som zacitovať stratégiu EU 2020 a stratégiu pre rast. To sú príklady z mnohých. No a práve preto balík o sociálnych investíciách, ktorý bol nedávno prijatý, zdôrazňuje, že členské štáty musia investovať do služieb, ktoré zlepšia možnosť ľudí sa participovať na spoločnosti a na hospodárskom dianí a posledne schopnosti ľudí riešiť rizika. Práve preto sú tu tie návrhy, s ktorým prišla komisia v rámci naredenia o Európskom sociálnom fonde. Tam sa identifikuje, a teraz citujem, prístup k kvalitným a dostupným službám, Ide tu o zdravotnícke služby, služby o verejnom záujme, to je, je jedna zo šiestich investičných priorít a toto zahrňa aj rozvoj zdravotníckých a sociálnych služieb, ktoré majú slúž, slúžiť tomu, aby sa neinstitucionalizovali najzraniteľnejšie skupiny. To je ďalší problém, o ktorom sme už viacejkrát diskutovali v tejto inštitúcii. Je tu jasná logika sociálno-trojového hospodárstva a je mi ľúto, že musím teraz hovoriť o, o logike sociálno-trojovej ekonomiky, ale vlastne musí to tam byť zaintegrované, lebo je tu určitá šanca, ako sa môžu rozvíjať určité segmenty sociálneho trhového hospodárstva. Ešte by som chcela zacitovať tzv. white jobs. To sú pracovné miesta v sociálnom a zdravotníckom sektore, ktoré môžu podporiť e, hospodársky rast a zamestnanosť. Potom tu ide tzv. zelené práce v zelenej ekonomike. Potom tu ide služby v digitálnej oblasti, kde máme skutočné možnosti rastu. A to vidíme v, v rámci každoročného hodnotenia perspektív hospodárskeho rastu. Bolo to tej správe za 2012, kde komisia odporúča, aby členské štáty vytvorili iniciatívy, aby zjednodušili rozvoj týchto sektorov. Dovolte, aby som spomenula pár čísel týchto bielých pracovných miest. 20 až 22 miliónov ľudí tam pracuje, to bolo v roku 2010, 1,5 milióna ich bude viac asi v roku 2020 a celkovo to bude 10 celkovej zamestnosti v EÚ. Čo sa týka zdravotníckých a sociálnych služieb, tie tvoria až 5 až 14 HDP. To znamená, že je tam pridaná hodnota v objeme asi 800 miliárd e, eur. To je prospech pre európsku ekonomiku. A chcela by som povedať, že odpoveď alebo reakcia na tieto, na tieto čísla lebo tá realita dnes je tá, že je tam veľký tlak na tieto miesta a myslím si, že je dôležité sa zobrať týmito sektormi, aby sme sa zamysleli nad tým, akým spôsobom môžeme rozvíjať pracovné miesta, ako aj tie pracovné miesta, ktoré sa týkajú integrovania osôb so zdravotným postihnutím. A potom si musíme pozrieť daňovú politiku, lebo v mnohých členských štátoch sú určité daňové stimuly, ktoré môžu priviesť firmy k tomu, aby zamestnávali postihnuté osoby, aby mali možnosť tieto osoby opätovne vstúpiť na trh práce. A tu sa opätovne dostávam téme európskej legislatívy, o ktorú sa opierajú kroky, naše kroky v tejto oblasti. Je to smernica 2007 8 Ide tu o všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie. Bolo to transponované do národnej legislatívy vo všetkých členských štátoch. To znamená, členské štáty sú zodpovedné za vykonávanie tejto legislatívy v individuálnych prípadoch. Komisia pozoruje a sleduje, akým spôsobom členské štáty uplatňujú túto smernicu, ako ju transponujú do národnej legislatívy v roku 2013, teda v tomto roku. Zverejním správu o implementácii tejto smernice a iste sa o tom bude diskutovať tu v parlamente. Chcela by som sa ešte krátko vyjadriť k dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Iste viete, že Európska únia je E, zmluvnou stranu tohoto dohovoru a, a tu vyvíjame tlak na to, aby vstúpila, vstúpil tento dohovor do platnosti. Tiež v tomto roku komisia zverejní prvú správu, ktorá sa týka e, toho, akým spôsobom Európska únia naplňa svoje povinnosti v rámci tohoto dohovoru a zároveň budeme hodnotiť pokrok v rámci implementácie stratégie EÚ v oblasti postihnutia. O tom hovorila správodajkyňa a približne v pol roku tohoto roku prídeme s právnym rámcom, ktorý sa bude týkať prístupnosti. Myslím si, že to bude veľmi dôležité nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre osoby, ktoré E, sú staršie a týchto je čoraz viac v Európskej únie. Ďakujem pekne, pani komisárka, za detailné informácie a ešte by som vás chcel poinformovať o tom, že v mojich podkladoch tu mám uvedené, že ste mali naplánovaný príhovor iba na 3 minúty. Práve preto niekedy tu máme problémy a tu potom e, tak povedať tlačím na kolegu, aby obmedzil svoj rečnícky čas, takže krátka pripomienka. A dobre, na dve minúty má teraz slovo pán Koša. Köszönöm a szót. Tisztelt Ďakujem za slovo, vážení kolegovia. Pani Reding, budem veľmi konkrétny. Žiadam komisiu, aby stratégia práv osôb so zdravotným postihnutím e, sa revidovala. Parlament e, by mal zohľadniť aj to, čo sa dosiahlo v roku 2011. Všetci vieme, že e, stav ľudí so zdravotným postihnutím sa zhoršil vo všetkých krajinách Európskej únie. Táto diskusia je preto veľmi dobrá. Musíme hovoriť aj o pozitívnych príkladom musím hovoriť o dlhodobých stratégiách, napríklad o stratégii Maďarska. Téma o, o deťoch, o mnohých ľuďoch s postihnutím, to je zaujímavá téma. Potom musíme e, hovoriť musíme toho robiť veľa viac pre zamestnanosť, hlavne pre tých, ktorí sú veľmi ťažko zdravotne postihnutí. Aj títo ľudia musia byť zamestnaní na primeranej úrovni. Treba e, na tom pracovať. Keď sa odstránili e, chránené dielne alebo chránené pracovné dielne e, a miesta, tak mnohí ľudia sa takto dostali z trhu práce služby pre ľudí so zdravotným postihnutím musia byť robené eh, pre nich na mieru. Nesmieme tu robiť automatickú podporu takýchto podnikov. Nie. Na mieru eh, šité opatrenia sú opatrenia, ktoré potrebujeme. Začlenenie týchto ľudí do spoločnosti. To by malo začať už na základných školách Takisto treba podporovať prístup e, postihnutých na pracovné miesta. Nech už hovoríme o akomkoľvek postihnutí. E, predsa vybudovať nejakú rampu, cez ktorú sa títo ľudia dostanú do práce, nemôže stať viac ako e, iPhone. No a na záver by som chcel povedať, že v Spojených štátoch amerických kríze sa investovalo 700 e, miliard na stabilizáciu finančného sektoru. A teraz, čo máme z toho? 270 tisíc duševne postihnutých sa dostalo na ulicu. Chcel som tým iba povedať, že to nie je správna cesta. Správna cesta je aktívny prístup a začlenenie osôb s postihnutím do spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz na dve minúty pani Günz. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, hovorili sme veľa o tom, že dôsledky hospodárskej krízy postihujú predovšetkým tých ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Charta ľudských práv hovorí o tom, že e, treba chrániť aj ľudí so zdravotným postihnutím. A títo ľudia by sa mali dostať do stredobodu Európskej stratégie do roku 2020 znižovanie verejných výdavok nesmie znamenať, že ľudia so zdravotným postihnutím môžu byť začlenení do pracovného trhu. V Maďarsku e, napríklad sa retroaktívne znižovali invalidné dôchodky. Invalidi nemajú teraz nejakú finančnú podporu. Preto vyzývam inštitúcie, aby ešte raz overili, nakoľko sú diskriminovaní ľudia znižovaním európskeho rozpočtu a znižovaním výdavkov v štáte. A e, treba si premyslieť, aké opatrenie by to mohli kompenzovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem opäť. E, dve minúty, pani Harkin. Ďakujem veľmi pekne e, Pani komisárka na nedávnej e, konferencii moja kolegyňa Valerie Moore, e, ktorá je manažerkou e, pre nezávislý život v Írsku, jednoducho podľa ľudia s postihnutím sú vždy viac ohrození chudobou. A je tu väčšie pravdepodobnosť, že budú postihnutí chudobo, ale v rámci úsporných opatrení majú už vôbec šancu. A preto sme položili komisii dnes túto otázku účinok na bežných eh, občanov Európskej únie, ktorí žijú v rámci úsporných opatrení, je veľmi eh, zlý a ešte horší na osoby so zdravotným postihnutím. Preto členské štáty musia eh, aktívne konať, aby zdravotne postihnuté osoby neboli ešte viac zatlačené do úzadia v spoločnosti. Treba sa pozrieť na sociálne indikátory, nielen na hospodárske indikátory v európskom semestri. V Írsku máme osobných asistentov a máme aj e, príspevky e, pre postihnutých. Tieto príspevky e, umožňujú postihnutým, aby pôsobili interaktívne, aby sa dostali aj do práce. Ale teraz títo ľudia, keď už nemajú takéto príspevky, sú väzňami vo svojich vlastných domoch. Táto záležitosť oslabuje možnosť inklúzie e, postihnutých osob, ale mojou najväčšou obavou je, že osoby s postihnutím sa budú považovať e, za bremeno pre štát. Mali sme tu zástupcu z Belgicka, ktorý hovoril o tom, ako ľudia premýšľajú, e, vnímajú osoby na vozičku ako záväzok, ako pasívu. To znamená, že ich skôr berú ako niečo, čo ich oberá o peniaze. A Tí, ktorí sa starajú o postihnutých, sú teraz eh, pri veľmi zaťažení v nových podmienkach. Eh, zníženie eh, štátnych výdavkov na osoby s postihnutím bude viesť tomu, že tieto osoby budú stále viac žiť v strašnej chudobe. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu pani Lambert. Ďakujem. Veľmi vítam príležitosť hovoriť o týchto záležitostiach s komisiou. Veľmi dobre si v tomto parlamente uvedomia, aká je nezamestnanosť celej Európskej Európskej únii, ale mladí ľudia so zdravotným postihnutím e, majú určite najväčšie ťažkosti e, zo všetkých e, pri hľadaní prvej práce v akomkoľvek sektore, dokonca aj v tých nových sektoroch. To znamená, že ten návrh prístupnosti, ktorý sa tu spomína, je vítaný, ale takisto by sme chceli vidieť veľmi aktívnu implementáciu protidiskriminačnej smernice, ktorú už máme znižovanie výdavkov e, takisto znižujú možnosť nezávislosti a spoločenskej inklúzie, dokonca aj v tých najpokrokovejších krajinách. A ako povedala moja kolegyňa e, pani e, Harkin, máme stále viac dôkazov, že ľudia s postihnutím sú diskriminovaní v mnohých členských štátoch. Nedávny prieskum verejnej mienky ukázal, že dve tretiny respondentov vykazovali o 40 e, vyššie nepriateľstvo voči postihnutým osobám než pred rokom. Tieto výsledky boli zverejnené v Daily Telegrafe. Vidíme teda zmenu zmýšľania, ktoré e, ktorá bude mať dlhodobé dôsledky. Ďakujem veľmi pekne a teraz na 1,5 minúty e, pán Murphy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja e, som prevzal iniciatívu, aby som pretlačil túto e, diskusiu, aby som poukázal na krutú realitu Eh, postihnutých osôb, pretože úsporné opatrenia eh, veľmi ťažko dopadli na eh, osoby s zdravotným postihnutím. Nemajú možnosť získať prácu, nemajú možnosť nezávisle žiť, ich finančná podpora bola znížená. V Írsku vidíme aj obrovské zníženie hodín osobnej asistencie, ktoré sa poskytovali. Tieto úsporné opatrenia neprinášajú iba chudobu, ale podľa mňa sú aj porušením ľudských e, práv. Hnutie postihnutých osôb e, bojovalo desiatky rokov preto, aby tieto, títo ľudia mohli žiť nezávisle, aby neboli iba strkaní do ústavov. A aby mohli sa plne podielať na živote spoločnosti, aby mali základné práva, právo na e, prácu, právo na rodinu, e, právo na vzdelanie. A všetko toto je teraz ohrozené. Ľudia s postihnutím nie sú pasívne obete. Bojovali celé 10 ročia. E, Spomnite si napríklad na kamaň v Írsku, možno proti takýmto opatreniam bojovať aj cez odbory. Toto všetko ale nie je nevyhnuté, Toto je politická voľba. Politické inštitúcie v Európe sa rozhodli dať banky, dať bohatých, dať privilegovaných pred ľudí s postihnutím. Treba sa obrátiť na alternatívu stále nám hovoria, že nemôžeme narušiť e, bohatstvo trhu a e, nemôžeme zadlžiť bohatých a to všetko ide na úkor sociálnych nákladov. Ďakujem pekne a teraz e, na jednu, jedna pomienku pani Gal Pelč. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Medzinárodné záväzky sa uberajú pozitívnym smerom, ale to všetko e, vidíme iba zdanlivo, ako keby vo výklade, e, pretože presadzovanie sa oneskoruje. Potrebujeme sociálno-politickú reformu e, v oblasti zdravotnej politiky a vzdelávacej politiky. V Maďarsku 14 postihnutých pracovalo pred desiatimi rokmi, dnes je to 31 Ale ich práca nie je konkurencieschopná a preto vlády eh, nesú obrovskú zodpovednosť a mali by eh, podporovať týchto postihov nestačia priame platby, tieto priame platby a rôzne formy podpory e, skôr pozbudzujú postihnutých k tomu, aby nepracovali. Myslím si, že treba vytvoriť možnosti preto, aby postihnutí občania mali e, primeraný prístup k pracovným miestam. Musíme vytvoriť stimuly pre e, zamestnávateľov a musíme podporovať aj výrobu produktov pre postihnutých. Musíme ďalej e, sledovať dodržiavanie práv postihnutých. Tu je ešte e, veľa čo robiť. Som naozaj rada, že sa môžem zúčastniť tejto rozpravy. Táto téma je mimoriadne aktuálna. Potrebujeme e, konkrétne riešenie. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu pani Kostová. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, viac ako 80 milión ľudí, veľké percento žije so zdravotným postihnutím. Miera zamestnanosti týchto ľudí asi 45 a miera nezamestnanosti minimálne dvakrát tak vysoká ako ľudí bez zdravotného postihnutia. Miera chudoby medzi týmito ľuďmi je 80 vyššia ako priemer. V celej Európe ľudia so zdravotným postihnutím sú e, neprimerane postihnutí, krátením rozpočtov. To je pre všetkým problém v takej krajine ako Irsku. Nedostatočná pozornosť na úrovni sa venuje, aj troj, na úrovni trojky sa malá pozornosť venuje práve negatívnym dopadom krátenia rozpočtu na tieto osoby. Ako môže komisia zabezpečiť potreby ľudí so zdravotným postihnutím? Ako to bude premietnuté v makroekonomických usmerneniach? Čo spraví komisia preto, aby členské štáty zlepšila a prispôsobili svoju politiku, proaktívnu politiku trhu práce aby umožnili ľuďom e, so zdravotným postihnutím vstup na trh práce. Môžeme využiť balík sociálnej investícií na zníženie marginalizácie týchto ľudí a dať im prístup v spoločnosti, aby mohli ostať doma. Pani komisárka, máme povinnosť pozitívne a priamo konať a chrániť najzraniteľnejších v našej spoločnosti a zabezpečiť ochranu ich základných práv. Ďakujem. Ďakujem pekne. Po druhá minúty pani Jordan. Ďakujem pekne, dámy a páni. Čo sa týka oslav 8. marca, tu sme hovorili o rovnosti šancí v dobe krízy. Musíme si uvedomiť, že kríza, ktorá začala v roku 2008, sa dotkla predovšetkým e, mužov. Kríza, ktorá ale sa k nám vrátila v roku 2010, sa týka predovšetkým žien. Preto je dôležité teraz hovoriť o tom, aké situácii žijú postihnutí. Teraz zažívame krízu a Jednoducho hospodárska súťaž je taká, že v nej sa presadí ten, kto je odolnejší, lepší. To sa týka e, aj trhu práce, preto sa to najviac týka tých najzraniteľnejších skupín. E, situácia je zlá, čo sa týka osob s postihnutím, tak e, riziko chudoby bolo 21%, Slovensko 20%. Musíme si uvedomiť, že jeden Jedna z hlavných hodnôt e, Európskej únie je solidarita. Vieme, že naša spoločnosť musí byť efektívnejšia, potrebuje mať viacej disciplíny a jednoducho nemôžeme viacej spotrebovať, ako vyrábame. Akurát e, tie výkony, tá, ten prospech sa musí spravodlivejšie prerozdielovať a to znamená, že musíme tu mysleť na tých zraniteľných, nesmú znášať to bremeno krízy. Musíme dokázať, že majú právo a môžu viesť dôstojný život. Musíme si stanoviť následné cieľe oživenie ekonomiky, znížiť nezamestnanosť, spravodlivú prácu za spravodlivú plácu a podporu solidarity. To je silná garancia pre fungovanie sociálneho štátu. Ďakujem pekne, teraz pán Hovita. Ďakujem pekne, pán predseda. Ľudia so zdravotným postihnutím, e, bránime im v tom, e, ako jedna miliarda krátenie národného rozpočtu im bráni vôbec to, aby sa dostali z postele. Musia naozaj vysť do ulic v pyžamách, aby sme si to všimli. Musíme spraviť niečo preto, pretože v Británii strácajú aj právo na nejaký invalidný príspevok, pretože jednoducho lekári im nepotvrdzujú plnú invaliditu a mnohí e, z nich e, sa pokúšajú o samovraždy. Mnohí z nich sú bez osobných asistentov. E, v celej Británii podľa inštitúcií 8 obyvateľov sú ľudia so zdravotným postihnutím, ale čo sa týka kratenia rozpočtu a príjmov, je to 25 v Británii. Ľudia so zdravotným postihnutím im sú odmietané možnosti, ako výjsť z postele, ale zároveň sú zdaňovaní dvojnásobne alebo ešte viac. Myslím si, že e, by sa malo zvážiť, či vláda je, e, je postihnutá alebo nie. A nie ľudia, pretože ľudia strácajú záujem o život. Ďakujem. 1,5 minúty. Pani Oui. Bueno, <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Dopady krízy, ako už povedali rečníci predo mnou, majú postihu všetkých, ale predovšetkým tých zraniteľnejších. A to predovšetkým ľudí so zdravotným postihnutím. A vzhľadom na krátenia rozpočtu trpia druhýkrát druhou diskrimináciou Európskej únie. Európska únia by mala chrániť základné ľudské práva a zabezpečiť alebo zabrániť tomu dohovoru o OSN práva ľudí so zdravotným postihnutím je veľmi dôležitým výsledkom, ktorý sme dosiahli. To nie je koniec, je to iba začiatok celého procesu a práve preto e, aj kvôli tomuto dohovoru nemôžeme jednoducho pripustiť takýto typ diskriminácie. Nechceme, aby ľudia so zdravotným postihnutím e, museli ustupovať. Nechceme, aby tento proces zaostával. Všetky členské štáty musia dosiahnuť takú mieru ochrany, Eh, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv rovnakú mieru. A tieto eh, um, opatrenia, krizové opatrenia by mali byť eh, len dočasného charakteru, nemali by obmedzovať práva. OSN sa hovorí, že predovšetkým v časoch krízy je potrebné vynaložiť úsilie na to, aby sa chránili ľudské práva všetkých bez akejkoľvek diskriminácie a predovšetkým diskrimi- bez diskriminácie tých zraniteľnejších. Článok 27 jednoznačne hovorí, o práve na prácu, ale skôr ako budeme hovoriť o práci, musíme najprv hovoriť o inkluzívnom vzdelaní, kde sme si všetci rovní a všetci máme rovnaké príležitosti. Takže ja by som rada požiadala pani komisárku, aby naďalej napredovala v týchto veciach a zabezpečovala to, že všetky členské štáty sa postarajú o to, aby jednoducho ani pri krizových opatreniach sa nikdy nerobili škrty v rozpočte pre tieto otázky. Ďakujem pekne, teraz otváram voľnú diskusiu, ale chcel by som oznámiť, že tu máme už 12 žiadostí o slovo a e, naplánovaných máme už iba 5 minút. Celkový čas na našu diskusiu e, mal, my sme skončiť o 11. o 23. hodine a už meškáme v porovnaní s navrhnutým programom. Takže znamená to toľko, že akceptujem iba tých, ktorí doteraz nevystúpili. Pani Pšičelevská? pani przewodnicząca! dzisiejsza debata jest bardzo ważnym elementem zwrócenia uwagi. Ďakujem pekne. Dnešná rozprava je veľmi dôležitá pre e, formovanie verejnej mienky musíme upíramiť pozornosť na to, že osoby, tý, so, osoby s zdravotným postihnutím nemôžu e, byť e, tak povediac, vyčlenované spoločnosti. Musíme si uvedomiť, že v mnohých členských štátoch sa krátia rozpočty, a Európsky parlament sa jasne vyslovil za to, aby sa neobmedzovali o postihnuté osoby, čo sa týka ich práva na prácu alebo čo sa týka ich prístupu k novým technológiám. Totižto všetky orgány Európskej únie v rámci svojich aktivít musia dbať na to, aby sa podarilo zabezpečiť rovno rovné postavenie pre všetkých bez ohľadu na postihnutie. Chcem apelovať na komisiu. Je dôležité, aby členské štáty mali riešenia, ktoré sa týkajú stratégie voči postihnutým osobám, aby táto stratégia skutočne fungovala. Ďakujem. Madam. Pani Pendergast. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, my v Irsku naozaj máme 5-ročné skúsenosti s krizovými opatreniami. Vždycky sa šetrí na úkor daňových poplatníkov a občanov. A z pohľadu e, tohto e, jednoducho sa hovorí, že musíte ušetriť peniaze, sú tie peniaze, ktoré nemôžete minúť. Ja by som chcela upozorniť aj na komisára Lena, ktorý momentálne prepracúva prognózy smerom nadol, a mal by prísť medzi nás a pozrieť sa na ľudí, ktorí majú skutočné potreby. U nás e, ľudia, ktorí mali príspevok k tejto oblasti, mohli žiť nezávisle a o 4 mesiace sa skráti táto dávka. E, pýtame sa, čo prinesie nová reforma. E, čo sa týka e, pomoci starým, e, starším ľuďom v domácnosti, tá to bola krátená. A ľudia, ktorí sú starší a majú zdravotné postihnutie, nedostávajú žiadnu podporu. Takisto aj prostriedky na podporu detí, ktoré majú problémy so štúdiom, tie boli krátené. A ďakujem eh, komisárke za, vopred za odpovede a ďakujem za udelenie času. Teraz na minútu pán Šogor. Ďakujem pekne. Negatívne vplyvy, ktoré vznikli tieto, tejto oblasti, E, vyplývajú z úsporných opatrení. Ide o to, ale že tieto úsporné opatrenia sa žiaľ týkajú predovšetkým takých ľudí, ktoré sa nemôžu, skupín obyvateľov sa teraz nemôžu brániť. Dôležité je, aby komisia prišla s odporúčaniami, aby šírila e, najlepšie postupy, aby sa pozbudili členské štáty, aby vytvorili lepšie podmienky pre osob so zdravotným postihnutím, aby sa opätovne mohli zapojiť do života spoločnosti. Ja viem, že nové členské štáty majú podstatne väčšie problémy v tejto oblasti ako je európsky priemer. To znamená, že dôležité usmernenie zo strany komisie, dôležité, aby komisia venovala pozornosť týmto štátom. Nesmieme um- dovoliť, aby e, táto e, skupina obyvateľstva bola v zložitej situácii. Ďakujem pekne, teraz pán Mikolášik. menej vzdelaní ľudia zraniteľní e, e, ktorí sú v riziku vylúčenia ľudia so zdravotnými ťažkosťami fyzickými duševnými ale najmä kombinovanými keď majú aj fyzické aj duševné hendikep to sú práve tí ľudia ktorí sú najviac zraniteľní a ktorí môžu e, v čase krízy byť E, takým prvým cieľom ktorí strácajú prácu alebo sa dostávajú e, do mm, pásma chudoby. už e, v dobách keď nie je kríza títo ľudia sú na hranici sociálnych možností systému a som rád že parlament vlastne dnes o eleven hodín twenty minút v noci rokuje napriek pokročilej dobe o tejto dôležitej

Ďakujem pekne. Žiaľ, kríza, to poznáme veľmi dobre, predovšetkým v tých krajinách, ktoré majú najväčšie problémy, ako u nás v Grécku. Žiaľ, kríza nerozlišuje, nediskriminuje. A pani komisárka to už spomenula, keď hovorila o problémoch, ktoré majú tieto krajiny. Kríza jednoducho si nevyberá, nerozlišuje medzi ľuďmi, ktorí potrebujú väčšiu sociálnu ochranu, ľudí, ktorí v ťažkých časoch potrebujú väčšiu podporu. Ja by som chcel uvieť príklad Grécka. Percento nezamestnanosti dnes Takmer 27 obrovská miera nezamestnanosti, ale e, ľudia so zdravotnou, zdravotným postihnutím tam je nezamestnanosť viac ako 55 a to je mladých ľudí, takže ak niekto v krízových časoch e, má problém nájsť si zamestnanie, potom niekto, kto má nejaký problém so zdravotným postihnutím, ten už absolútne nevie nájsť prácu. A správne tu hovoríme o sociálnom zabezpečení, pretože to je niečo, čo potrebujeme, ale musíme riešiť praktické problémy ako prácu. Veľmi často títo ľudia sú nadaní a môžu byť prospešní nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je pani Žuber. Ďakujem pekne. V Portugalsku je asi milión ľudí so zdravotným postihnutím a jednotlivé organizácie v našej krajine sa zaoberali hodnotením opatrení, úspadných opatrení a hodnotili to, aký majú vplyv na život e, osôb so zdravotným postihnutím. Ich sa teda tieto úsporné opatrenia veľmi dotýkajú, nemajú možnosť si zabezpečiť e, zdravotníckú starostlivosť a jednoducho náš zdravotnícky systém sa, na, sa im nevenuje, lebo sú tam dosť vysoké náklady. Takže e, situácia pre postihnutých je veľmi zložitá, už nehovoriac o integrácii na pracovných trhoch. Je to ľudia, ľudia, ľudí, ktorí trpia, častokrát aj hľadujú a jednoducho opatrenia Európskej únie k tomu vedú. Európsky parlament o tejto téme viacejkrát hovoril, že sa tu po, pošliapáva medzinárodný dohovor o osobách s postihnutím. Sú tu rozličné želania, ale neslúži to a účelu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mrzí ma, že musím končiť túto voľnú diskusiu. Viem, že by ste chceli protestovať, ale je mi to ľúto. Jednoducho len e, sa, dodrž- e, sa riadím všetkými pravidlami a odovzdám slovo pani komisárke Redingovej na záverečné slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Stratégia pre osoby s zdravotným postihnutím EU tu poznáte veľmi dobre, pretože je zavedená od roku 2010 a tá pomáha členským štátom presadzovať sociálnu inklúziu a aj keď členské štáty sú tými, ktorí nesú v podstate zodpovednosť za plnenie, poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb, Európska komisia im pomáha napredovať v tejto veci. Zoberme si napríklad mieru zamestnanosti cez také aktivity ako zamestnávanie autistov alebo ľudí s poruchami spektrovými. Tu pomáhame programy, v rámci ktorých pomáhame členským štátom zaintegrovať ľudí s týmto veľmi špecifickým zdravotným postihnutím do e, pracovných, do pr- pracovných programov. Komisia sa snaží hľadať riešenia a poskytovať informácie o osvedčených postupoch členským štátom veľmi konkrétne. Samozrejme, komisia musí prispieť aj sama. A preto môj kolega Andor predstavil balík sociálnych investícií, ktorý, ktorý komisia využíva preto, aby usmernila členské štáty v tom, aby investovali finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii oveľa efektívnejším spôsobom, investovala do ľudského kapitálu a sociálnej súdržnosti stratégia, tak ako sa pýtal pán Koza, bude prehodnotená tento rok a bude aj správa o uplatňovaní stratégie. Predložíme ju tu vám. Budú v nej pozitívne aspekty, ale aj bude sa tam hovoriť o tom, čo sme nestihli, čo sme nedokázali. Keď hovorím o nás, hovorím o Európskej únii a o členských štátoch. Ale my sa snažíme presmerovať štrukturálne fondy, nielen tie dnešné, ale aj štrukturálne fondy budúcnosti, pretože v rámci reglementačného balíka pre štrukturálne fondy na roky 2014 až 2020 sme identifikovali viacero opatrení, ktoré riešia potreby osob so zdravotným postihnutím, okrem iného. A mimochodom, e, jeden poslanec sa pýtal na e, pre nos, e, e, prechod z inštitucionálnej do komunitárnej starostlivosti, čo je problém mnohých štátov a takisto aj dostupnosť. E, tu sme hovorili, že predložíme návrh na túto tému. Štrukturálne fondy Európskej únie pomáhajú členským štátom v týchto oblastiach a je potrebné mať modely, pomoci šité na mieru a osobnú personálnych asistentov. Na tieto veci práve je možné využiť e, finančné prostriedky z fondov a financovať tieto aktivity. Takisto som hovorila, a naozaj to myslím vážne, keď o tom hovorím, že musíme sa inak pozrieť na podporu služieb v týchto oblastiach, pretože máme starnúce obyvateľstvo a budeme naozaj oveľa viac potrebovať takéto služby a e, Takisto tu môžeme predpovedať vývoj úplne nových pracovných príležitostí. Žiadam parlament, aby pomohli nám aj členským štátom, aby prispeli k tomu, aby tieto pracovné miesta boli dobre prerast, aby to neboli považované za pracovné miesta, ktoré sú nejaké zaznávané. Sú to veľmi dôležité pracovné miesta. Ďakujem pani spravodajkyni za to, že poukázala na veľmi zložitú problematiku, veľ, veľmi zložitý problém a ďakujem všetkým kolegom v parlamente, ktorí vystúpili. Komisia bude naďalej pracovať na týchto veciach a to aj s vašou pomocou. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne všetkým rečníkom, ďakujem tlmočníkom, diskusia, uzatváram diskusiu a rokovať bude zajtra 13. marca v stredu od 9. do 14. E, a potom od 15. do 23. Ďakujem pekne, pán predseda. No, chcel by som povedať, už predtým ste povedali, keď som sa hlásil a vtedy, neviem, keď predseda si všimne, že niekto chce vyjadriť uh, má technickú pripomienku, musíte jednoducho ju akceptovať a jednoducho ste prekročili svoje právomoci